Um, thank you very much. Ďakujem všetkým. Viem, že sa v Európe toho deje dneska veľa zaujímavého. Máme teraz spoločné zasadnutie medzi výborom, eh, výboru pre vnútorný trh a právne záležitosti. A my budeme preberať e, spolu návrh zmluvy, e, návrh právneho predpisu o digitálnom obsahu, o zmluvách pre dodávky digitálneho obsahu. Vítam medzi nami podpredsedu výboru Júri a spolupredsedu ktorý bude spolupredsedať našemu spoločnému zasadnutiu. Pretože vždy je lepšie, keď spolupracujeme, nie? Takže vítam poslancov, poslucháčov. Pracovný dokument uvádza kľúčové otázky, ktoré musíme riešiť v rámci práce na tomto návrhu. Najprv dám slovo Evelyn Gebhardovej, a potom pánu Fosovi a potom preberie žezlo spolupredseda z Jury. Takže nech sa páči, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj za túto veľmi dobrú, plodnú spoluprácu medzi našimi dvomi výbormi. Moja skúsenosť je taká, že je to veľmi príjemné spolupracovať s pánom Fosom Áno, veru, veru. Aj keď nie vždy máme rovnaký názor, tomu nedokážem zabrániť, ale pracujeme spolu veľmi rozumne a myslím si, že v politike to nie vždy tak býva a to som chcela zdôrazniť. Dobre, dobre. Takže nič tam nevkladajte, čo som nepovedala, dobre? milí kolegovia, kolegyne, Samozrejme, že sme sa zaoberali návrhom Európskej komisie veľmi podrobne a v zásade považujeme tento návrh za dobrý. A kto ma pozná, viete, že veľmi zriedkavo sa takto vyjadrujem o návrhoch Európskej komisie, takže to niečo znamená. Okrem toho sme si všimli, že existujú tam ešte určité veci, ktoré musíme e, premysleť, preveriť a možno aj opraviť. A to najmä pri otázke rozsahu pôsobnosti návrhu o digitálnom obsahu a musím povedať, že ešte aj stále musíme diskutovať o správe pána Arimo, ktorý sa zaoberá hmotnými tovarmi je to preto, že musíme to takto riešiť spolu, lebo obsah týchto dvoch právnych predpisov je veľmi taký neurčitý, je tam veľa šedých zón a potom vlastne nakoniec nevieme, čo platí, čo neplatí a tak ďalej. A pokiaľ ide o právne prostriedky, tak obidva návrhy majú veľmi rozdielne pravidlá Uvediem to na jednom príklade. Keď si zoberiem svoj mobil, kde už je nainštalovaná, povedzme, navigačný systém, tak podľa rozsahu pôsobnosti EK je to e, uvedené v, hmotnom, e, e, v hmotných tovaroch. A, ale ak si ak, aktualizujete túto navigáciu, tak to už nie je v rozsahu pôsobnosti smernice o hmotných tovaroch. A ak dojde k takémuto problému, tak potom to upravuje smernica pre digitálny obsah, tie opravné prostriedky. A tam je e, toto riešenie celkom iné. Čiže jeden telefón a jeho navigácia sú raz smotný tovar, raz digitálny obsah s rôznymi opravnými prostriedkami a spotrebiteľ nemôže vedieť, kde sa má obrátiť, nevie, v čom je problém jeho mobilu, nevie, ktoré právo tam platí. A to je jedna z veľmi dôležitých otázok, lebo od toho závisí naozaj ten celý návrh a preto sme už mali dve kola spoločných e, rokovaní so spravodajcom pre vecný, hmotný tovar, so všetkými tieňovými spravodajcami, aby sme si práve toto vyjasňovali a máme, e, dospeli sme k nejakým záverom, ktoré nie sú v pracovnom podklade. Ale predsa sme sa dohodli na niečom. Povedali sme, že základný prístup má byť taký, že pokiaľ ide o tie dôsledky, tak právo, predpis má byť tak e, zosúladený v čo najväčšej možnej miere, bez ohľadu na to, či sa bude riešiť otázka digitálneho obsahu alebo hmotného tovaru. Najmä pri internete veci musí platiť rovnaké právo, rovnaký zákon, či už ide o právne prostriedky alebo ďalšie súvisiace otázky. Toto je tá základná vec, ale my vieme, že pri digitálnom obsahu existujú aj výnimky, osobitosti, ktoré neplatia pre hmotné tovary a tie budeme musieť riešiť osobitne a ak tam sa objaví nejaká chyba, tak budeme vychádzať z toho, že je to chyba hmotného tovaru, ak napríklad niečo nefunguje. A ak nie je jasné, či je to hmotný tovar alebo digitálny obsah, čo spôsobuje chybu, tak budeme vychádzať z pravidla predpokladu, domienky a domienka môže byť napríklad taká, že je to softverová chyba a potom predajca alebo výrobca musí dokázať, že to tak nie je, lebo spotrebitelia to nemôžu robiť. Takže na tomto sme sa zatiaľ dohodli počas našich dvoch stretnutí po veľmi dlhých diskusiách aby sme e, našli čo najlepšie riešenie. Nebudem tu teraz o tom hovoriť do veľkého detailu, ale už sme dosiahli v niektorých bodoch dohodu medzi spravodajcami a tieňovými spravodajcami a v budúcnosti nemusíme o tom už veľmi debatovať e, a budeme vedieť, ako vyzerajú pozmenujúce návrhy. A to nebude až také jednoduché. Potom ďalšia otázka, ktorá je dôležitá, je otázka údajov a údajov ako protislužby. A aj tu panuje jednota v tom, že údaje nie sú tovar. Že to nie je tovar, ktorý máte vo vlastníctve a môžete ďalej odovzdať. Čiže žiadna, žiadna monetarizácia údajov. Avšak je to takáto otázka, ktorú musíme skúmať. To sú práva používania, využívania a to musí byť v súlade s základným nariadením o ochrane údajov, aby bolo úplne jasné, že aby to bolo úplne jasné, aby tu nevznikali pochybnosti. Poviem to zatiaľ takto všeobecne a to je tiež jedna z tých otázok, o ktorých sme začali hĺbšie rokovať pokiaľ ide o dôkazné bremeno, tak sme povedali, respektíve konštatovali, čo navrhuje komisia. A to je vec, ktorú ešte musíme prebrať. A pokiaľ ide o pomoc a náhrada škody, to je skôr téma, ktorá smeruje k Juri. Takže dám teraz slovo kolegovi Fosovi, aby mal tiež priestor. A potom máme ešte ďalší bod, rôzne, a to je úroveň harmonizácie. Európska komisia navrhuje, aby sme išli cestou úplnej harmonizácie. V zásade je to dobrá myšlienka, avšak Musíme to podmieniť tým, do veľkej miery tým, aká je, aká je, ako bude vyzerať úroveň práva a aby sme videli, či je to vhodné na úplnú harmonizáciu alebo nie. A ja ako spravodajkyňa a sociálna demokratka musím, keď to preložíme do Nemčiny, povedať, že nemôžem akceptovať, že v niektorom štáte EÚ by bolo právo, zákony, ktoré tam existujú, nejakým spôsobom spochybnené. A pokiaľ vieme, právne úpravy sa medzi členskými štátmi lišia. A preto to predstavuje veľkú výzvu, ak by sme tu naozaj chceli ísť cestou úplnej harmonizácie, pretože musíme dosiahnuť takú formuláciu, aby boli zaručené práva občanov v EÚ a neboli spochybňované ani vo Veľkej Británii, pokiaľ je ešte členom EÚ, ani v Portugalsku, ani v škandinávskych štátoch, ktoré majú celkom inú právnu úpravu a pravidla ako Portugalsko alebo Nemecko. Ja viem, že pre Nemecko to, čo navrhuje komisia, je veľké zlepšenie situácie, ale ja viem, že vo Francúzsku alebo v Holandsku by to znamenalo e, oklieštenie práv a to nemôžeme akceptovať. Je to ale otázka, ktorú budeme musieť potom riešiť až nakoniec, keď budeme vedieť, ako je to všetko naformulované a čo je zaručené. Na záver v tejto súvislosti chcem ešte povedať, že spolu s pani Hautala a neviem, či aj pán Arimo to už odsúhlasil, som požiadala parlamentné odbory služby o to, aby nám ešte raz vysvetlili, aké je, ako vyzerajú právne úpravy v Holandsku a Švédsku, pokiaľ ide o očakávanie životnosti výrobkov. Možno, že to je cesta, ktorou by sme mohli ísť nájsť e, európske riešenie. A toto už je naozaj koniec. Ďakujem veľmi pekne, veľmi dobre, veľmi zaujímavé, ale máme veľmi málo času. Takže Axel, nech sa páči spoluspravodajca. V zásade máš 5 minút, tak pokúsim sa o to. Najprv chcem povedať, že pokiaľ ide o návrh komisie, a ja som spokojný, pretože vychádza z európskeho obchodného práva a chcem sa poďakovať aj za doteraz veľmi dobrú, milú spoluprácu, ktorú sme mali, aj pri rôznych rozdielných pohľadoch. Predsa len vždy sa nám podarí nájsť spoločnú reč. Zhodli sme sa tiež na e, zásadných e, princípoch, ktoré by sme možno mali približiť aj kolegom, aby sme dosiahli e, jednoduché pravidla, inak sa totiž všetko príliš komplikuje. Chceme aj na budúcnosť pamätať, eh, zohľadne technologický pokrok veci. A tiež eh, chceme eh, byť v súlade s európskou legislatívou, aby jednak hlavné nariadenie o ochrane údajov bolo tiež zohľadnené, ale tiež aj iné práva, ktoré už existujú v tomto smere. Najmä to, čo Pascal Arimo ako spravodajca tiež zdôrazňuje a síce Ehm, vecné práva a taktiež práva spotrebiteľa, aby sa tiež zohľadnili. Ešte chceme tiež e, dosiahnuť e, čo ehm, viac zosúľadiť tieto dva návrhy a uvidíme, e, čo prinesie potom hodnotenie aktuálnosti aktuálne platnej legislatívy. E, Budeme sa snažiť, aby v každom prípade tieto právne úpravy boli čo najbližšie, aj čo sa týka škôd a náprav, aby sme si neboli príliš vzdialení. Ja mám v pláne dosiahnuť v čo najväčšej miere harmonizáciu. Ja by som to popísal dokonca až e, ako plnú harmonizáciu, aby sme um, dosiahli zrušenie práv tak, ako sme si to predstavovali. Čo sa týka rozlíšenia medzi e, digitálnym a vecným právom, tu sa musíme ešte dohodnúť, e, a kde sú naše styčné body. Budeme to musieť ešte prejednať, keďže sme uviedli mnoho rôznych modelov v tomto pracovnom dokumente. Taktiež e, dáta ako poskytované údajného platku. Rozhodne by to malo byť e, zakomponované tiež e, do úprav. Už je tu konkrétny problém v článku 3 so znením, konkrétne v bode 4. Musíme sa snažiť o to, aby to bolo čo najjednoznačnejšie sformulované, aby to nebolo v rozpore so nariadením ochrany údajov, čo sa týka právnych dopadov. Aj tu chceme čo najväčší um, faktor harmonizácie, ale tiež sa chceme snažiť presadiť aj našimi cieľmi. Budeme tiež hovoriť o tom, ako otázky, ktoré súvisia s eh, hierarchiou právnych eh, dôsledkov, eh, tiež lehota poskytovania alebo taktiež časovo obmedzené možnosti ovidenia pravidiel. V každom prípade sa budeme musieť ujednotiť definíciu digitálnych tovarov, a budú sa v tejto súvislosti potom musieť stanoviť aj lehoty poskytovania služieb, mm, pretože chceme, aby v prípade, že je software eh, napojený na konkrétny tovar, eh, je potrebné, aby tam boli jasne stanovené lehoty. Myslím, že aj tu bude potrebná dostatočná jasnosť. A ešte by sme sa chceli tiež priblížiť aj z hľadiska eh, právnych dopadov a to prostredstvom prípadových štúdií. Tu sa budeme musieť venovať otázkam, ktoré osobné údaje sú nevyhnutné na naplnenie uzavretej zmluvy a ktoré osobné údaje súvisia s využívaním napríklad aplikácie. A čo sa stane, ak okrem toho sa ešte objavia ďalšie osobné údaje? Okrem toho sa musíme venovať aj osobitostiam, ktoré sú v naredení ochrane údajov keď napríklad máme dočinenia s um, pseudoanonymizovanými údajmi a taktiež s autoanonymizovanými osobnými údajmi. E, čo sa týka oblasti odškodňovania, e, tu si budeme musieť tiež ujednotiť, čo presne je e, predmetom digitálneho prostredia, aby to bolo jasné, čo sa tým presne myslí. Dúfam, že som aspoň čiastočne dodržal vymedzený čas. To bolo takmer dokonalé, hovorí pani Dolvo ako predsedajúca. Ešte máme teda pred sebou veľa práce. Dovolte mi dať teraz slovo teným spravodajcom. Thank you so much. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne obom spravodajcom. Ďakujem veľmi pekne za dobre napísaný pracovný dokument, ktorý ste pripravili. Dokument, ktorým eh, dávame e, do, nové svetlo, vrháme nové svetlo na niektoré veľmi dôležité otázky. Samozrejme, e, dohodli sme sa, že budeme musieť prísť s nejakými špeciálnymi riešeniami a návrhmi počas predchádzajúcich stretnutí medzi nami a spoluspravodajcami a povedali sme to aj najmä v kontexte celkového rozsahu, podľa môjho názoru nechceme teraz zbytočne prenášať bremeno na spotrebiteľa, aby zisťoval, či nesúlad, či už v eh, hmatateľných alebo nehmatateľných formách tovarov a služieb eh, sú eh, predmetom, ktorý spadá do, tejto, do tohoto typu legislatívy, alebo ktorý zároveň by mali byť pokrytý takýmto legislatívnym ustanovením. Počas nášho posledného stretnutia v Štrasburgu sme vlastne dokázali napredovať aj v oblasti koherencie E, najmä ohľadom súladu e, tejto legislatívy s európskou rámcovou e, legislatívou pre ochranu osobných údajov. A myslím si, že súlad je v tomto smere naozaj nevyhnutný a ako obvykle videli sme, že vždy musíme podrobnejšie preskúmať detaily alebo tie detailnú úroveň. A práve preto jedným takým dobrým príkladom by mohlo byť možno zlepšenie, znenie textu v článku 3 odsek 4 Ďalej, čo sa týka pracovného dokumentu, tak bola by som rada, keby sme mali jasnejší postoj voči úrovni harmonizácie. E, nemôžeme robiť nejakú si politickú voľbu medzi maximálnou ochranou spotrebiteľa a e, rovnakými pracovnými e, alebo súťažnými podmienkami pre podniky v oblasti hospodárskej súťaže čo sa naozaj musíme spýtať sami seba a čo musíme zistiť je, akú úroveň ochrany spotrebiteľa vieme v podstate zabezpečiť v rámci princípu alebo prístupu plnej harmonizácie. Takisto si myslím, že plná harmonizácia je spôsob alebo cesta vpred, tak aby sme dokázali dosiahnuť e, ciele, ktoré si vytýčuje táto špecifická smernica. V každom prípade viem, že toto je veľmi dôležitá otázka a je to naozaj veľmi relevantná, dôležitá téma, ktorá nás bude zamestnávať najbližšie mesiace, týždne, ale tú odpoveď nenájdeme v pravidlách o e, súlade, ale skôr v pravidlách o opravných opatreniach a takisto aj v presune dôkazného bremena pri riešení sporov. Vo všeobecnosti podporujem túto hierarchiu nápravných opatrení v rámci princípu plnej harmonizácie. Môžem vás poprosiť zostručniť vaše vystúpenie? Každý tieňový sa má dve minúty. Dobre? Dobre. Takže to je dôležitá, dôležitý argument, ktorý by som chcela predniesť. Takže ako som hovorila, podporujeme túto hierarchiu op- nápravných opatrení, opravných opatrení a, a treba povedať, že tá flexibilita je veľmi relevantná najmä pre spotrebiteľov a takisto vítam váš úmysel, najmä keď hovoríme o zosúladení e, s návrhom o tovaroch, tak aby sme poskytli takú, taký trvalý charakter eh, o zvráteniu dôkazného bremena. Čo sa týka harmonogramu, tak viem, že eh, ste v tomto veľmi nasadení a angažovaní, ale nemali by sme to, eh, nemali, sme, nemali by sme to, nemali by sme sa omeškať a tuto ukončím. Ďakujem pekne. Virginie Rozier, dve minúty poprosím. Ďakujem pekne, budem sa snažiť hovoriť stručne. Chcela by som sa poďakovať najskôr e, za pracovný dokument. Myslím, že obsahuje mnoho zaujímavých prvkov a najmä z hľadiska ochrany spotrebiteľa, čo je našim prvým cieľom. Čo sa týka koherentnosti, je dôležité zajistiť koherentnosť medzi tým, čo sme sa, čomu sme sa už venali, rozsah pôsobnosti smernice a tiež týmto e, novým prístupom myslím, že tu je e, miera úspechu relatívne vysoká a ďalej cieľom je dosiahnuť čo najvyššiu mieru ochrany spotrebiteľa a tu Myslím, že eh, budeme musieť veľmi dbať eh, eh, o to, nakoľko sa zmluvy uzatvárajú aj s získavaním osobných údajov týchto zmluvných strán. A ďalej, pokiaľ ide o zmluvy, ktoré obsahujú poskytovanie osobných údajov pasívnym spôsobom. Myslím, že sa budeme musieť dohodnúť, nakoľko to zahrnieme do rozsahu pôsobnosti smernice. Myslím, že by sme nemali um, umožniť eh, poskytovateľom eh, príliš ľahko sa eh, vyňať z rozsahu pozornosti smernice. Už sme sa venovali dosť značne otázkam kompatibility so smernicou ochrany osobných údajov. My vieme, že už máme jednoznačné pravidla o ochrane osobných údajov. Nemusíme to nejako otvárať, to je téma uzavretá. V každom prípade musíme sa pozrieť, nakoľko sa tieto pravidla budú vzťahovať aj na obdobie po ukončení zmluvy, nakoľko teda budú práva chránené aj naďalej. E, myslím, že sme sa posunuli relatívne dobre e, z hľadiska e, kritérií konformity. Je mi ľúto, že komisia sa opäť vracia k tomuto návrhu. Myslím, že prvýkrát to bolo zadefinované dobre. Myslím, že ak sa to teraz stiahne, tak sa z textu stráti v podstate prvotný zámer. Čo sa týka legitímneho nároku spotrebiteľa. Toto treba zohľadniť. Je taktiež e, právo e, na, e, na právo na odvolanie a zmluvy. Aj toto je potrebné zachovať. A ešte sú tu ďalšie témy, ktoré sa budeme musieť venovať a síce všetko, čo sa týka ukončenia zmluvy, odstúpenia od zmluvy, teda článok 13. V každom prípade pracovný dokument je veľmi zaujímavý. Ďakujem zatiaľ kolegom. Ešte máme pred sebou veľký kus práce. Ďakujem. Ďakujem pekne, Viržiny. Dobre, takže ďalším rečníkom teraz bude pán Dalton. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Naozaj vítam jasnú sadu práv pre spotrebiteľov, keď nakupujú digitálny obsah, ale buďme jednoznační. Online predaj, predaj a digitálny obsah rastá, narastá. Nemyslím si, že to je nejaká nedôvera voči digitálnemu obsahu, ale je tu nedôvera voči eh, cezhraničnému nákupu takýchto tovarov a z pohľadu Spojeného kráľovstva toto je naozaj pre nás vitálne, je to kľúčové. Um, najmä kým sme členom Európskej únie. Je to pre nás kľúčové, ale aj keď nebudeme, tak pevne verím, že zostaneme na jednotnom trhu a to znamená, že tieto pravidlá budú pre nás naozaj kľúčové. A sme v digitálnom kontexte, v tento digitálny, digitálne hranice sa čoraz viac, teda fyzické hranice sa v digitálnom svete stále viac stavajú irrelevantnými. A to by sme naozaj chceli vidieť. Ehm, naozaj je v tomto smere dôležité eh, uvedomiť si, že keď, eh, keď eh, sa nakupujú tovary na internete alebo nie, tak je dôležité uvedomiť si, že správa, ktorý si ktoré si spotrebitelia spájajú s nákupou nehmatateľného tovaru, ehm, sú rovnako dôležité ako v prípade, keď si kupujú reálny fyzický tovar. Takže v tomto je naozaj dôležité, aby tieto pravidla neboli zamenené s ochranou osobných údajov, ktoré by mali byť od, vyriešené v všeobecnej smernici nariadení o ochrane osobných údajov. Takisto ma zaujíma diskusia o monetizácii údajov a neviem, kto z toho bude mať zisk alebo aké problémy to reálne vyrieši. Um, a takisto si myslím, že osobné údaje mali byť e, vyriešené tak, že vlastne za obsah by sme platili inými dátami to je téma, ktorá vzbudzuje isté obavy a potrebujeme, aby sa tento návrh rozšíril definíciu digitálneho obsahu, tak aby pokrýval aj cloud storage, teda cloudové úložiska, ale aj bezplatné online služby. Nemyslím si, že spotrebitelia očakávajú rovnaké e, zmluvné podmienky pri bezplatných službách, takže v tomto smere potrebujeme väčšiu mieru rovnováhy v oblasti nápravných opatrení alebo opravných krokov pre podniky a takisto aj čo sa týka práva ukončiť všetky digitálne kontrakty alebo zmluvy do 12 mesiacov. To je podľa mňa nebezpečný návrh, ktorý môže e, účinne navýšiť na náklady na e, mnoho digitálnych obsahov, najmä keď sú spojené s fyzickými e, tovarmi, ako sú napríklad telefóny alebo set-top boxy. Takže to bude potom znamenať v konečnom dôsledku drahšie kontrakty pre, alebo drahšie zmluvy pre našich spotrebiteľov a to nemôžeme pripustiť. Kaja, e, ty budeš hovoriť v mene Alde? Ďakujem pekne. Rovnako ja chcem poďakovať spravodajcom za pracovné dokumenty. Vo všeobecnosti mám takú jednu zásadnú obavu, ktorá sa tohto týka, tejto diskusie, ktorá práve prebehla. Legislatíva, ktorá tu je, má byť zameraná na to, aby sa členské štáty vyhli rozdielným pravidlám. Ale nezabúdajme na to, že upravujeme jednu z tých oblastí, kde reálne zaznamenávame rast v Európe. A to je práve otázka digitálnej ekonomiky, digitálneho hospodárstva. Takže keď sa stiažujeme, že nemáme európske platformy, tak prosím, um, uh, dajme záležať na tom, aby uh, sme nezabili vlastne ten sektor, ktorý to práve podporuje. A uh, keď hovoríme o zradení, o dátach, tak je dôležité povedať si, že potrebujeme širšiu diskusiu, a či chceme, aby sa internet stal veľkým nákupným strediskom. Nie je to len eh, nákupná zóna, ale aj platforma pre komunikáciu a výmenu služieb. Keď hovorím o digitálnom obsahu, mm, v tomto smere je naozaj e, definícia oveľa užšia. V tomto smere sú rôzne typy softverov, ktoré si e, vyžadujú pochopenie A treba povedať, že e, väčšina sa zdá byť za to, aby vlastne podporila efektívny prístup ak to, má byť, ak to má byť tak, tak by sme museli byť mimoriadne opatrní, aby sme eh, prijali takýto prístup v sokovej legislatíve. Potrebujeme využívať tie dáta, eh, tak aby sme dokázali vytvoriť inteligentné eh, vytvoriť vlastne účinné softverové bázy pre fyzické produkty. Napríklad, keď si kúpite kávovar alebo e, nejaký produkt, ktorý má specifický softver, aby vám zostal vlastne tovar, aj keď ukončí platnosť softverovej zmluvy. Takže v tomto smere to je veľmi dôležité. E, je dôležité, aby to má spravodlivé pre e, spotrebiteľov, ktorí potrebujú stále práva v prípade, že má fyzický produkt nejaké defekty. Potrebujeme potrebujeme, aby sme dokázali naozaj zabezpečiť to, že nebudeme sa dostávať do nejakých eh, medzisťahov s, eh, s rámcovou smernicou o ochrane údajov, to pravdepodobne pokryjú zelení, ale čo sa týka všetkých ostatných dát, ktoré sú tohto, do tohto konceptu spadajú, mali by sme sa pozrieť, čo všetko pokrýva rámcová smernica o ochrane údajov, napríklad v prípade obsahu, ktorý generuje užívateľ. Takže v tomto smere musíme byť veľmi opatrní a moja skupina nechce zatiaľ e, zahrňať akékoľvek iné dáta, lebo tým by sa otvorila pandorina skrinka toho, čo všetko sa dá považovať za dáta a to sa netýka len e, fyzických obrázkov alebo nejakých e, dát v podobe obrazových služieb alebo obrazového obsahu. Julia, ty vystúpiš za zelených. Dobre, ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem poďakovať spravodajcom za pracovný dokument, dokument, ktorý počerkuje e, všetky dôležité témy v prípade tohoto návrhu, e, ktoré sa týkajú e, tohoto textu, pretože musíme počerknúť otázky konformity a v tomto prípade otázka pre spotrebiteľa ohľadom toho, kde presne sú tie chyby v produkte, kde sa nachádzajú, to bude menej relevantné a preto to bude dobrý prístup. Preto bude veľmi dôležité, e, aby sme mali veľmi objektívne kritéria aj pre digitálny obsah. Vieme, ako sú veľmi zložité služby v oblasti digitálneho sveta, ale je dôležité jasne povedať, aby mali spotrebitelia rozumné očakávania ohľadom toho, čo tieto produkty v oblasti digitálnych služieb spravia a ten, to, že to je nerelevantné, nie je správny prístup. To je naozaj priestor, kde dokážeme získať vysokú mieru predanej hodnoty. E, je dôležité, aby sme zase na novo neskúšali e, vynachádzať koleso, e, keď napríklad hovoríme o rámcovom, rámcovej legislatíve pre ochranu osobných údajov. Je dôležité, aby sme presne zistili, čo sa deje v prípade stiahnutia súhlasu užívateľa ak dáta boli, povedzme, vysporiadané ako nejaká, ako, ako vlastne opakovaný obsah, takže naozaj by mal spotrebiteľ mať možnosť vždy stiahnuť svoj súhlas, ktorý v predchádzajúcom období udelal. Čo sa týka ukončenia zmluvy, alebo teda ukončenia platnosti, je dôležité, aby sme zabezpečili, aby e, užívateľ získal všetky dáta, ktoré sú nevyhnutné pre interoperabilitu. Takže aby e, užívateľ dokázal získať dáta v interoperabilnom formáte a zároveň, aby sa mohla využiť tá konkurenčná služba. Experti, od ktorých sme eh, vypočuli a ktorí vykonali isté štúdie, počerpili niektoré ďalšie dodatočné témy, ktoré, sú, ktoré boli naznačené v pracovnom dokumente, ako napríklad viacnásobné stiahnutia záložné kópie alebo možnosť predaja digitálneho obsahu a právo na získanie kľúčových updateov. To všetko by sme radi preskúmali. Chceli by sme počerknúť ešte jeden ďalší problém, ktorý sa zatiaľ v diskusiách neobjavil a síce týka sa to poškodenia tam v prípade tohto návrhu sa hovorí, že predajca môže vlastne e, záruku za poškodenia presunúť e, na dodávateľov v dodávateľskom reťazci. To musí vlastne platiť len pre reálne zmluvné vzťahy, pretože máme napríklad bezplatných softverových developerov, ktorí robia bezplatné softverové komponenty a ktoré jednoducho dávajú na internet Ehm, pretože v takomto prípade ehm, komerčné služby musia využívať tento software. Samozrejme, ak niekto vytvoril eh, voľný software a dá to na internet pre niekoho, kto to má používať, eh, tak nemôže mať za to zodpovednosť. V prípade, ak napríklad komerčná služba následne tento bezplatný software využije pre tvorbu svojho vlastného obsahu. Takže eh, toto prenášanie zodpovednosti by malo platiť len pre zmluvné vzťahy medzi distribútorom a predajcami v reťazci. Ďakujem pekne. Zdá sa, že niektorí tieňoví spravodajci tu ešte dnes nie sú, takže sa ospravedlňujeme. Zdá sa, že budeme mať trochu viac času, ako sme mysleli. Ak sa chce vyjadriť ešte niekto ďalší, máme tu Mariu Grapini. Maria najprv. Maria Grapini, nech sa páči. Început să felicit raportorii de la ambele comisii. Îmi place ce am auzit aici. Uh, este un domeniu, așa cum s-a spus, în creștere vânzarea online și Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Som pripravená riešiť tieto online e, nákupy a musíme držať krok s našimi predpismi. Chcem ešte tu nás zdôrazniť niekoľko vecí. A bola by som rada, keby to spravodajkyňa ešte vysvetlila raz. Poprvé, nemôže byť úlohou spotrebiteľa zisťovať poruchu. Ak mám problém, tak by to nemalo byť mojou úlohou e, starať sa o odškodnenie. Ďalej, falšované výrobky, aj o tom sa hovorilo, ale to treba ešte raz definovať, vymedziť, čo to znamená, čo sa stane, a ako sa to celé môže riešiť, kto ručí a kto odškodní spotrebiteľa. To už povedala. Bezplatné výrobky, to je tiež jeden z druhov reklamy. A, a vždy všetko niečo stojí, takže vyzerá to ako zavadzajúca reklama a preto musíme mať aj tú veľmi jasnú úpravu. Potom výbor Jury, aké možnosti sú tu z hľadiska právnej pomoci a s možnosťou vypovedať nie, ustanovenie o vypovedaní. Nesúhlasím s kolegom Daltonom, musí existovať možnosť po 12 mesiacoch vypovedať nejakú zmluvu, ak niečo nie je v poriadku. Nemalo by to platiť e, nekonečne, aby ste museli celý život žiť s touto zmluvou. Určite je harmonizácia dobrá, ale z môjho pohľadu bude výsledkom dobrý právny predpis, ak budeme mať jasne vymedzené, definované bremino, bremeno, ak budeme mať jasne vymedzené ustanovenia e, zmluvy, aspekty konformity, opravné prostriedky. A v tomto zmysle tu spravodajci veľmi dobre e, postupujú, ak by nám dokázali tieto veci vyjasniť. A ďakujem vám zatiaľ za doteraz dobrú prácu. Um, dobre, poprosím vás, skúsme obmedziť vystúpenie iba na dve minúty. Pán Albrecht, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcel e, jednoznačne počerknúť tému, ktorá bola spomínaná, spomínaná predchádzajúcimi rečníkmi naozaj malo byť jednoznačné, že dôkazné bremeno bez ohľadu na to, aké riešenie nájdeme, nebude znášať spotrebiteľ. To je naozaj veľmi dôležité. To je dôležitý argument pre celú našu skupinu. Ďalej. Um, chcem sa dotknúť ešte ďalšej témy. To je otázka dát eh, ako Ehm, vlastne protiváha pri výkonnosti, tam, tam chceme sa podpísať po to, čo hovorila Kaja Kalas a síce mali by sme veľmi opatrní ohľadom toho, do akej miery umožňujeme, aby toto bolo zaradené do tejto legislatívy. Po tých výmenách, ktoré sme mali, ja sa cítim možno trošku neistý ohľadom takéhoto konceptu a toho, aby tento koncept bol ten správny alebo ten jednoznačný v tomto momente. Ak by sme to zachovali v texte, tak by to malo byť jednoznačne obmedzené len na tie prípady, keď hovoríme o tých prípadoch, ktoré sú stále ešte povolené v rámci rámcového nariadenia ochrany osobných údajov. A pretože e, nie je až tak veľa prípadov, kde takáto e, protiváha, takýto vlastne protivýkon môže prebehnúť v prípade osobných údajov. Pretože budávate osobné údaje v prípade e, zmluvnej neistoty, v takom prípade to je klarifikované tak či tak a vlastne nemôže to byť považované za protikrok, alebo teda e, proti proskytnutie týchto údajov, tak či tak tie údaje musím poskytnúť, takže tam nie je žiadna pridaná hodnota, alebo dávam tieto osobné údaje, hoci nie sú nevyhnutné pre naplnenie zmluvných podmienok. A vtedy GDPR hovorí veľmi jasno, jasne, že v takéto, v takýchto prípadoch nemôžete vlastne dať svoj súhlas automatickým spôsobom, pretože vlastne mali by ste len zaplatiť službu, peniaze za službu a vaše osobné údaje sú využené len v tom kontexte, ktorý je nevyhnutný pre realizáciu tejto platby. Takže aby som to zostručnil, tak buď to prepojíme jednoznačne s tým, čo je momentálne povolené v rámci GDPR a jasne povieme, že e, toto bude potom v prípade aj úvodných ustanovení jasne obmedzené, alebo v prípade pochybnosti by som povedal, že to radšej e, nechajme tak a neoberáme sa týmto smerom. E, bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ja sa tiež naozaj veľmi teším z toho, že táto spolupráca sa takto rozvíja medzi našimi výbormi a v tomto smere naozaj sme veľmi radi, že máme takúto zaujímavú diskusiu. E, hovoríme tu trošku o o tomto návrhu, najmä z pohľadu ochrany spotrebiteľa. To je naozaj veľmi dôležité v kontexte toho, čo hovorila Evelina, pretože e, pri tejto harmonizácii je, je dôležité povedať, že áno, na jednej strane môžeme e, podporovať harmonizáciu, ale nemôžeme znižovať mieru obrany alebo defenzívy, ktorú tu máme. A takisto aj tá hierarchia predpisov, ktorá je tu naozaj dôležitá. E, v Nemecku samozrejme to funguje, ale myslím si, že naozaj by mala byť možnosť aby spotrebiteľ si mohol vybrať, či chce peniaze naspäť, alebo či chce opraviť produkt. Takže e, funguje to takto viac menej všade, ale keď to teraz predpíšeme v rámci hierarchii postupov, tak by som povedal, že dôjde, povedal by som, že dôjde k zniženiu miery ochrany spotrebiteľa. Andres? Ďakujem pekne. Ja sa chcem najskôr poďakovať obom spravodajcom za to, že sa podarilo týmto pracovným dokumentom vytvoriť základ preto, aby sme ďalej mohli pracovať. Myslím, že tie zásadné témy e, tu už boli všetky spomenuté, za to ďakujem. Myslím si, e, že v dvoch oblastiach e, ešte budem musieť ďalej rokovať. Jednak otázka toho, či internet veci naozaj môžu byť eh, natoľko zakomponované do rozsahu pôsobnosti, ako sa tu spomína. Myslím, že by sme mali byť o niečo opatrnejší pri tomto internete, internete vecí. Teda tiež umožňuje také možnosti, ktoré nie sú podľa mňa v klasickom eh, rozsahu pôsobnosti, eh, aby sme ho mohli teda zahrnúť. A potom dôkazové bremeno sa bude musieť preskúmať, ak nejde o e, trvalý záväzok. E, myslím, že ak sa niekto kúpi aplikáciu, e, nemôže predsa automaticky dôkazové bremeno platiť do nekonečna. Poskytovateľ aplikácie totiž od istého času nemôže mať kontrolu nad tým, odkedy už potom dôkazové bremeno neplatí. Ostatné veci tu už boli spomenuté, preto nebudem už o tom viac hovoriť. Me. Ešte ja, ak dovolíte, minútu. Reinforce what... Ešte by som chcela zúrazniť to, čo povedala Kaja a z hľadiska významu hospodárstva e, z teda celej ekonomiky, ktoré e, sa týka aplikácií. Isté, že sú aj e, akési e, veľké obchody, kde sa dajú kupovať aplikácie, ale niektoré aplikácie sú v podstate malými mikropodnikmi, kde človek vytvorí aplikáciu, potom predáva. Toto nie sú veľké organizácie, ktoré majú armádu právnikov a tak ďalej. Teda snažíme sa byť veľmi opatrní v takýchto legislatívnych návrhoch. Musí to byť priateľné práve pre tých inovatívnych eh, mladých ľudí, ktorí pôsobia eh, v tomto sektore, vytvoria aplikáciu a chcú ju dostať eh, na trh čo najrychlejšie. Inak by sme mohli dosť výrazne obmedziť náš hospodársky digitálny rast. Musíme to teda nastaviť tak, aby to fungovalo pre malé a stredné podniky. Už nemáme čas. O 11. totiž očakávame slovenských ministrov. Musíte to ešte zhrnúť, možno len naozaj veľmi stručne. Evelyn Dve otázky by som sa pokúsila zodpovedať, ktoré boli položené veľmi konkrétne. čo sa týka dôkazového bremena, to by nemal nie spotrebiteľ, to považujeme za dôležité najmä pri internete veci. E, tu spotrebiteľ jednoducho nedokáže rozpoznať konkrétne podrobnosti a toto musíme jasne v texte opatriť ďalej. Druhá vec, GDPA. Tu nejde o to, aby sme to nejakým spôsobom vykladali, interpretovali. Ide o to, nakoľko to bude platiť. Musí to platiť v plnej miere. A musíme to však e, presne e, sformulovať e, tak, aby článok 3.4 bol naozaj úplne zrozumiteľný, čo sa týka znižovania respektíve zabrania znižovania práv spotrebiteľa. Roza, ja s tebou súhlasím, je nepripustné, aby sme tam, kde sme už v minulosti e, zaviedli minimálnu harmonizáciu, odrazu zaviedli plnú harmonizáciu a tým by sa znížilo právo ochrany spotrebiteľa v niektorých členských štátoch automaticky. Pol minúty, Axel. Ďakujem. A ja len veľmi stručne k niektorým poznámkam. A čo sa týka vyjadrenia pána Daltona, e, tu môžem povedať, že je dôležité dať to pri dlhodobých e, zmluvných vzťahoch a tam, e, keď boli ponúknuté zvýhodnené možnosti, e, aby sa to nemuselo potom aj vyrovnávať v prípade vypovedania. Toto si budeme musieť teda ešte uzrejmiť. A okrem toho otázka Vicky Ford, respektíve vyjadrenie Vicky Ford spolu s Kajou Kajas. Aj tu je dôležité si uvedomiť, že ak príliš e, zaťažíme kreatívne hospodárstvo, tak malé firmy už nebudú vládať byť tvorivé, tak povediac. E, Ďakujeme, myslím, že to bola veľmi zaujímavá diskusia. Pracujeme e, na tom ďalej. Myslím, že téma je spracovaná zatiaľ dobre. Ďakujem spravodajcom a aj všetkým ostatným. Myslím, že náš výbor týmto odíde a necháme vás pracovať. Môžete ostať s nami aj pre ďalší bod a síce práva Pascala Arimont e, o zmluvách o online a iných predajoch tovaru na diálku. Na záver potom požiadame komisiu, aby sa vyjadrila k obom týmto témam. Dám najskôr slovo Pascal Arimo. Upozorňujem, že o 11. hodine čakáme dvoch slov.